nutenie žien k krokom, ktoré nechcú podstúpiť. Naďalej budeme takto apelovať na čínske úrady a vyvíjať na nich tlak. Ďakujem za priestor, pán predseda. Ďakujeme pani komisárka Hedegar. Ďakujem pekne. Hlasovanie tým uzavreté a začína, teda rozpráva je uzavretá, začíname hlasovaním a začíname hlasovaním o návrhoch o násilí, porušenie práv lesbičiek, homosexuálov, bisexuálov, transexuálov v Afrike. Máme spoločný návrh uznesenia piatich politických skupín. A najskôr hlasujeme o odseku 3. Kto je za? Teda v troch častiach. Prvá časť za. Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Druhá časť, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? To si preveríme elektronicky. Hlasujeme. Ešte to trvá. Teraz hlasujeme až. Dohlasujme, prosím. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Kto je za tretiu časť? Proti? To si opätovne preveríme. Väčšina bude asi rovnaká. Hlasujme. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Rovnaká väčšina. Zamieta sa. Odsek 16 pôvodného textu. Kto je za? Kto je proti? Opätovne to preveríme. Hoci je to veľmi tesné, zdá sa. Hlasujme. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Veľká väč- nie veľká väčšina, ale aj tak sa zamieta. Ďalej 18, kto je za, proti, to tiež preveríme. Hlasujeme. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Odsek 19. Kto je za? proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Odsek 20 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Druhá časť, kto je za, proti, zamieta sa. Úvodné ustanovanie O pôvodného textu v troch častiach. Kto je za prvú časť? Kto je proti? Zdržal sa niekto. Prijíma sa druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto. Zamieta sa tretia časť. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto. Tiež sa to zamieta. Teraz uznesenie ako celok po zmenenom znení. Hlasujme elektronicky. Hlasovali ste všetci, prosím. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Uznesenie sa prijíma 33 hlasmi za proti 24 proti teraz návrh uznesenia, pokiaľ ide o Bielorusko, spoločný návrh uznesenia piatých frakcií a o pána Pašku. Môžeme teraz e, hlasovať, kto je za, kto je proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. A na záver sa dostávame k návrhom uznesení na e, silných potratoch v Číne. Začíname návrhom šiestich frakcií a pána Pašku. Pozmeňujúci návrh 3 k odseku 2, kto je za. Je niekto proti? To si hneď aj preverme. Otváram hlasovanie. Hlasovali ste prosím všetci. Končím hlasovanie príjma sa. Tým pádom pôvodný text odpadáva. Dostávame sa teraz k pozmeňujúcemu návrhu 3. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? príjma sa. Pozmeňujúci návrh číslo 4. Kto je za? Je nikto proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa po pozmejúcom návrhu D jednotka, kto je za jednotku, kto je proti. Zdržal sa niekto. To si preverme. Hlasujme, prosím. Hlasovali ste, prosím, všetci. Končím tým pádom hlasovanie. Príjima sa. Teraz e, uznesenie ako celok v pozmenenom znení, a to menovite. Hlasujeme teda elektronicky teraz. Hlasovali ste všetci. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Pani Veržia, nech sa páči. Pán predseda, trávime tu strašne veľa času prípravou týchto naliehavých otázok na eh, zrokovania, kde sa snažíme dosiahnuť konsenzus medzi všetkými politickými frakciami a je poľutovania hodné, že niektoré skupiny vytvárajú účelové väčšiny a znova predkladajú pozmeňujúce návrhy, ktoré popierajú spoločné uznesenia a záväzky tých ľudí, ktorí pritom s nami pracovali na tých spoločných rokovaniach. A tým pádom vlastne ničia uznesenia, ktoré sme spoločne pripravili. Príde mi to e, dosť smutné pre našu spoločnú prácu všetkých poslancov a to zvlášť pri príprave týchto rokovaní vo štvrtok popoludní, kde je nás e, veľmi sporo. Ďakujeme, pani Veržia. Verím, že E, rovnakou angažovanosťou ďalšie frakcie prijali vašu poznámku. E, na začiatku ďalšieho zasadnutia bude k dispozícii zápisnica z tohto zasadnutia a ak nie sú žiadne